Ďakujeme, takže týmto vlastne končíme rozpravu. Pokiaľ ide o hlasovanie, hlasovať budeme o tejto správe zajtra. Takže podľa nášho dnešného programu teraz nasleduje vyhlásenie komisie o bezpečnosti hračiek. A k tejto téme dostáva slovo pán podpredseda komisie, pán komisár Verheugen. Vážená pani predsedajúca, vážení e, kolegovia, členovia parlamentu, vždy pred Vianocami diskutujeme o hračkách. A to je práve to obdobie, keď sa najviac ľudia zaujímajú o hračky. Takže som vám veľmi vďačný za to, že mám možnosť o tejto záležitosti hovoriť, pretože bezpečnosť hračiek je záležitosťou, ktorú parlament, rada aj komisia sledujú spoločne a spoločne naozaj určujeme tie najvyššie požiadavky na túto bezpečnosť. Diskusia podstate bola vyvolaná um, istými správami zo strany médií, ktoré sa objavili v jednej členskej krajine, v Nemecku. A toto boli informácie z výskumného ústavu a z uh, technického uh, dohľadu, inštitúcie, ktorá vykonáva technický dohľad. A aj spolková uh, vláda Nemecka sa zatiaľ ešte vlastne neobrátila na komisiu. Vieme vlastne len toľko zatiaľ, čo sme sa dozvedeli z tlače, čo sme si mohli prečítať v nemeckých médiách. Ale každopádne, bez ohľadu na to, ide o tému, ktorú musíme brať veľmi vážne pretože je veľmi potrebné aj, eh, ak to bude len na základe takýchto informácií z tlače, sa touto záležitosťou zaoberať. Analýza by sa mala dotýkať štyroch rôznych tém. V prvom rade ide o otázku, eh, na ktorú nájdeme veľmi ľahko odpoveď podľa eh, výpovede tohto nemeckého inštitútu, ktorý vykonáva technický dohľad. Častokrát e, ide o to, že tieto hračky nesplňajú patričné predpisy. Ak e, členská štát, e, člen, členský štát dospeje k takémuto vyhláseniu, je potrebné samozrejme, aby to oznámil ostatným všetkým členským štátom a okamžite je potrebné takéto produkty stiahnuť e, z trhu všade v Európe a ak e, boli takéto výrobky e, výrobky vyprodukované, ak sa vyrobili niekde mimo EÚ, tak je potrebné samozrejme zakázať dovoz takýchto výrobkov. A týmto vlastne hovorím, že komisia bude súhlasiť s okamžitým zastavením dovozu. Ale, tak ako som povedal, doteraz vlastne nemáme e, k dispozícii nejaké informácie zo strany nemeckých orgánov. A pokiaľ ide o dohľad, e, je to výlučne v kompetencii členských štátov. A komisia, rada a parlament nemajú bohužiaľ nejaké nástroje k dispozícii, e, prostredníctvom ktorých by mohli takýto dohľad vykonávať ale členské štáty e, sú vyjazané povinnosťou takýto dohľad na trhu vykonávať. A samozrejme, že je potrebné plniť všetky požiadavky, ktoré predpisuje nová smernica o hračkách a ja som presvedčený, že takúto úlohu e, sú e, patričné orgány dohľadu schopné vykonávať. A potom je tu druhá vec, stará téma, a síce že parlament veľmi intenzívne pre, neprediskutoval tieto záležitosti v rámci uh, novej smernice. A je tu o otázku obligát vnútornej certifikácie eh, zo strany tretej strany. Toto samozrejme je návrh, eh, ktorý bol zamietnutý s tým, že by to eh, tretia strana nemala robiť takúto certifikáciu a že vlastne takáto certifikácia by nezabezpečila nejakú dodatočnú bezpečnosť ale problém, eh, pokiaľ ide o hračky, nejde problémov len to, že či ten produkt v podstate samotný je škodlivý, ale tam ide vlastne o všetkých takýchto eh, dovozcov, ktorí musia v podstate dodržiavať isté predpisy. A výrobca nesie plnú zodpovednosť za to, že tento výrobok má byť e, absolútne v súlade s patričnými požiadavkami. Inak jednoducho nie je povolené takémuto výrobcovi e, takýto výrobok e, uviezť na trh. A prirodzene, že ak by k niečomu takému to prišlo, je potrebné okamžite samozrejme s členskou krajinou diskutovať o týchto veciach a práve preto napríklad toto e, komisia robí, pokiaľ ide o naše vzťahy s Čínou. Máme tam veľmi úzke vzťahy v nadväznosti na túto oblasť a častokrát o tomto musíme diskutovať a snažíme sa presadzovať to, aby Čína skutočne tieto mm, požiadavky splňala. Tretí komplex otázok sa týka chemických látok a ťažkých kovov. Dámy a páni, toto je skutočne mimoriadne ťažká a mimoriadne citlivá téma. Prirodzene, že keď sa pracovalo na návrhu smernice o hračkách, tak som e, prikázal mojim spolupracovníkom, aby skutočne brali do úvahy tie najprísnejšie kritéria. A tento názor zastával aj rada, aj parlament. A práve z toho dôvodu e, čiastočne sa táto nová smernica bude zavádzať od roku 2011. To znamená, že v danom čase to musí zodpovedať e, patričným znalostiam a e, vedomostiam e, vedy. Pretože medzi tým samozrejme môže prísť k novým e, objavom, k novým poznatkom. Nové vedecké poznatky nám môžu ukázať, že existujú isté rizika, s ktorými sme v danom bode nepočítali. A potom samozrejme je potrebné, aby e, sa isté veci mohli veľmi rýchlo zmeniť. A práve z toho dôvodu v podstate sa parlament rozhodol a e, išlo v podstate o e, to, že je potrebné brať do úvahy isté rizika takýchto produktov. Medzi tým samozrejme sa už dva alebo trikrát ukázalo, e, že naozaj sa objavili nové e, znalosti, nové vedomosti e, zo strany vedy. A ja som samozrejme v danom bode okamžite nariadil, aby sa táto otázka, pokiaľ ide o, o nielen e, patričníkov, ale aj ostatné ťažké kovy, aby najneskôr do roku 2010 sa to zapracovalo. Tam nešlo len o kadmium, ale v podstate v prípade, ak by sa nové veci e, medzi tým ukázali, tak by sme samozrejme zostrili uh, tie hraničné hodnoty, ktoré predpisujú patričné prílohy. A potom je tam ďalší prípad, ktorý je dosť ťažké vysvetliť. Ide tam o uh, polyaromatické uhlovodíky. Samozrejme, že toto sú veci, s ktorými žijeme všade okolo nás, pretože to sú veci, ktoré nás obklopujú a aj tu v podstate ide o to, že sme dostali informácie, že hraničné hodnoty, pokiaľ ide o tieto polyaromatické uhlovodíky, pravdepodobne, že tie hodnoty sú nastavené nesprávne a budeme musieť samozrejme isté veci skorigovať. V tomto prípade samozrejme máme dočinenia s problémom, ktorý sa týka technických otázok, ktoré sú mimoriadne komplikované a samozrejme celkom otvorene hovorím, že pokiaľ ide o tieto technicky a veľmi komplikované záležitosti, záležitosti, ktoré sa týkajú e, prírodných e, vied a najnovších poznatkov, že to sú veci, v ktorých ja sa osobne nevyznám. To jednoducho nie je možné, to proste neprichádza do úvahy. To znamená, že sme do istej miery odkázaní na to, aby sme vlastne e, dôverovali našim odborníkom. A v tom samozrejme spočíva ten problém, pretože veľmi dobre vieme, že tie naj novšie poznatky vedy môžu viesť k veľmi prekvapujúcim záverom. A niekedy si menšina môže myslieť, že e, naozaj uvažuje tým správnym smerom. Takže tam je potom už veľmi ťažké v podstate o istých veciach rozhodovať a my nemôžeme prirodzene e, na seba brať to riziko, že nezabránime istým veciam. A my v Európskej únii prirodzene e, sa snažíme e, dodržiavať isté odporúčania, respektíve zohľadňovať isté odporúčania e, nášho výboru pre vedu. Ale prirodzene, že to neznamená, že by sa nemohli ukázať nové poznatky. A práve preto samozrejme komisia sa spolieha na patričných odborníkov. A ďalší bod, a to je bod, ktorý ma naozaj hnevá. Tu musím otvorene povedať, že z istého inštitútu, ktorý patrí vlastne vláde jedného z členských štátov, a ktorý práve dozera na to, že či sa vlastne tie hodnoty dodržiavajú, a nemecké médiá samozrejme jasne povedali, že pri týchto policyklických, polyaromatických uhlovodíkoch, že v podstate je to jednoducho e, nesprávne nastavená hodnota, že to vedeckí pracovníci veľmi dobre vedia. A samozrejme, že pokiaľ ide o patričné pravidlá, ešte pred ríčom a pred smernicou o bezpečnosti hračiek sa v podstate zoberala jedna táto látka za referenčnú e, látku, ale pritom sú tam stovky iných látok. A keď by ste 100 ďalších zobrali, tak by ste sa presne v podstate dostali k tej hodnote, ktorá platí pretože tam ide samozrejme o istú kombináciu istých látok a pri tých hračkách to je presne tak, že tieto uh, hraničné hodnoty musíme brať do úvahy a snažiť sa o to minimum. A skutočne častokrát je to neriešiteľná záležitosť. Aby som to povedal veľmi stručne a zhrnul to, dámy a páni, pokiaľ ide o smernicu o bezpečnosti hráčiek, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, táto smernica naozaj zodpoveda tomu, čo je dnes možné. My sme to tak nastavili, aby nové znalosti kedykoľvek mohli do toho byť zapracované takým spôsobom, aby sme skutočne e, tú našu zodpovednosť e, mohli patrične niesť. A teraz prichádzame k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. Teraz dávam slovo pánovi Švábovi za EPP. Ďakujeme veľmi pekne. A pán komisár, ďakujeme vám za jasnosť a um, vašej výpovedi, pokiaľ ide o hraničné hodnoty. Ja si naozaj myslím, že za politickú skupinu EPP a s Marianne Aymar sme vtedy hovorili veľmi jasne o tom, keď sa hovorilo o tejto smernici, že naozaj je potrebné a chrániť deti pred akýmikoľvek škodlivými látkami a veľmi dobre vieme, že nesieme veľmi veľkú zodpovednosť za zdravie našich detí a tým pádom za našu budúcnosť. A práve teraz na Vianoce pán komisár rodičia a starí rodičia skutočne musia si byť istí tým, že toto sú hračky, ktoré môžu kúpiť pre svoje deti. A samozrejme eh, v členských štátoch a hlavne v Nemecku samozrejme sa snažíme plniť si zodpovedne svoje úlohy a tým pádom vlastne stiahovať z trhu nebezpečné hračky. A pokiaľ ide o hraničné hodnoty, ako veľmi dobre ste to popísali, to, tieto um, veci boli spochybnené už pred jedným rokom a vtedy v podstate sme hovorili o tom, že je naozaj potrebné uh, vypočuť si odporúčania uh, výboru pre vedu a môžem vám povedať, že samozrejme um, zo štúdie, ktorá bola vypracovaná, um, by som mohol citovať, že hraničné hodnoty boli prevzané do E, tejto e, smernice o bezpečnosti hračiek a pokiaľ ide o e DEN 72 lomeno 3, tam sme v podstate hovorili o tom, že to nechceme v podstate e, nejakým spôsobom e, tak povedať, stiahať na hranu noža, ale že by sme naozaj spravi, chceli spraviť všetko preto, aby e, sa zohľadňovali všetky vedecké poznatky a aby sme sa boli schopní zjednotiť na istom stanovisku. Ďalšou rečničkou je pani Rapti za e, SAD. Dve minúty, nech sa páči. E, áno, skutočne každý rok o tomto čase rodičia sa snažia maximálne výjsť v ústrety prianiam svojich detí a mm, kupujú hračky. No a mm, jednou z týchto hračiek môže byť práve táto malá hračka. Toto môže byť e, e, jedna z tých 104 hračiek, ktoré monitoruje Federálny inštitút v Nemecku, ktorý má na starosti stanovovanie alebo teda zisťovanie rizika e, v hračkách. No a ja som si vypočula mm, to, čo hovoril pán komisár. On hovoril o konkrétnych problémoch, ktorým čeli tento nemecký inštitút a tiež som mal pocit, že viní trošku vedcov a mal som taký, mala som tiež taký pocit, že klade vinu aj na členské štáty, ktoré majú na starosti monitorovanie hračiek. Toto všetko som si vypočula s veľkým záujmom a tiež som v jeho vyhlásení e, počula a povedal to niekoľkokrát a veľmi otvorene, že e, každá predchádzajúca smernica e, bola v podstate skvalitňovania na základe nových vedeckých poznatkov a vždy tie nové poznatky boli e, začlenené do novej smernice, čo v podstate znamená, že Nemecký inštitút v podstate robil svoju prácu dobre. Toto treba zohľadniť. No a teraz, e, keď budeme rokovať o smernici, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2011, tak my samozrejme vieme, že tá chemická časť ona vstúpi do platnosti až v roku 2014, ale vieme, že 17. decembra každý alebo všetky krajiny eh, pôjdu na komisiu a budú prezentovať svoje konkrétne plány týkajúce sa monitorovania trhu s hračkami. No a všetko toto súvisí s eh, práve vianočným alebo predvianočným trhom a eh, tiež to súvisí so zdravím našich detí, ktoré sa hrajú s hračkami, ktoré my kupujeme. No a záverom je dôležité, aby sme nemuseli každý rok e, v tomto čase venovať tejto diskusii o hračkách toľko, toľko času. Mm, toto je vec, ktorú absolvujeme neustále a jednoducho povinnosťou komisie takéto niečo robiť. Ďalším rečníkom je Jürgen Kreuzmann za ALDE. Dve minúty, nech sa páči. Pokiaľ ide o um, Spolkový inštitút pre uh, hodnotenie rizika, častokrát uh, sme počuli o tom, že sú tu látky, e, ktoré môžu vyvolávať e, rakovinu a práve z toho dôvodu sa pristúpilo k takému e, stanovisku, že podľa možnosti tieto látky budú v čo najnižších množstvách sa nachádzať v takýchto hračkách. A samozrejme, že komisia by sa mala postarať o to, aby sa v podstate do roku 2011 táto smernica začala uplatňovať v členských štátoch a to takým spôsobom, aby skutočne nebolo zdravie detí nejakým spôsobom ohrozované. To znamená zohľadňovať eh, najnovšie poznatky vedy a techniky. Takisto je potrebné stanoviť patričné hraničné hodnoty v nadväznosti aj na jednotlivé časti takýchto hračiek. Potrebné je efektívnejším spôsobom vykonávať dohľad nad trhom, aby sa naozaj e, neprekračovali takéto hraničné hodnoty e, v, pri hračkách, ktoré sa dovážajú do EÚ. Takisto je potrebné zistiť, že či sa tieto hraničné hodnoty dodržiavajú. Po šieste je absolútne neakceptovateľné, aby pre EU platili nižšie normy ako napríklad pre USA. Existujú aj tzv. Um, otravné uh, hračky a ja si myslím, že toto by sme mali v podstate zlikvidovať, pretože nacionálny populizmus e, toto nezachráni a potrebné je poukázať na Spolkovú republiku, ktorá toto dovolí. Ďalšou rečničkou je pani Heide Rühle, 2,5 minúty. Nemáte zapnutý mikrofón. Aha, teraz to funguje. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, naozaj sme žiadali o túto rozprávu, aby bolo jasne možné vysvetliť si isté veci. To, čo boli mm, v podstate výčitky a to, čo bolo naozaj e, len populizmom. Ja si naozaj myslím, že e, v rámci dnešnej diskusie môžeme byť spokojní, pretože naozaj sa veľmi teším tomu, že e, pokiaľ ide o ťažké kovy a e, zmehčovadla, že naozaj e, beriete do úvahy najnovšie poznatky, vedia techniky do roku 2006 tieto látky narastli o, niekoľko percent. A bohužiaľ, úmrtie na rakovinu je vlastne najčastejším úmrtím pri deťoch. Takže musíme na toto reagovať. Najnovšia štúdia Spolkového inštitútu pre sledovanie rizika celkom jasne poukazuje na to, že ak tieto hraničné hodnoty e, stanovené pre zmekčovadla jednoducho e, nezodpovedajú e, realite a ak by v podstate takéto látky predstavovali riziko 40 vyfajčených cigariet a tak ďalej. Toto sú veci, ktorým sa môžeme vyhnúť a preto je kedykoľvek možné jednoducho vyžadovať od patričných dovozcov, aby sa takéto hraničné hodnoty dodržiavali. Samozrejme, že je to istým spôsobom aj otázka ceny, ale na cenu nemôžeme pozerať, pozerať v prípade, keď nám ide o zdravie našich detí. Samozrejme, že členské štáty sú zodpovedné za e, bezpečnosť takýchto produktov a že to nie je Európska únia alebo komisia. A častokrát sme v podstate trvali na tom, aby Nemecko túto úlohu patričným spôsobom plnilo. A častokrát, bohužiaľ, tie hodnoty, ktoré sú v našej legislatíve stanovené, nezodpovedajú realite a respektíve posledným znalostiam a vedomostiam. A práve preto e, by sme chceli, aby sa patrične komitologickým postupom tieto veci zohľadňovali v legislatíve Pani Thyssen, e, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Bezpečnosť detí, to sú v podstate naši najmenšie, najzraniteľnejší spotrebitelia. Toto je vec, ktorá je pre, nielen pre PPD, ale všetkých ostatných veľkou prioritou. A preto sme práve pred, roko, pred rokom schválili E, novú prísnejšiu smernicu o hračkách, e, a to vo vynikajúcej spolupráci s komisárom a jeho podriadenými, s predsedníctvom rady a kolegami e, z tohto parlamentu zo všetkých frakcií. Išlo skutočne o obrovskú činnosť a podarilo sa nám v prvom čítaní túto vec chváliť. No a ja som presvedčená, že momentálne sme vypracov- máme vypracovanú legislatívu, ktorá je najprísnejšia na svete a e, táto legislatíva určite je sledovaná s veľkým záujmom aj v Číne a v USA. No a teraz je otázka, e, čo budeme s touto legislatívou robiť, teda konkrétne s certifikátmi e, tretich strán a úrovňami chemických látok. A tu treba uvažovať napríklad o ťažkých, látach, láto, o ťažkých látkach. Pri CMR tam, nahra, tam navrhujeme úplný zákaz a len veľmi obmedzené výnimky Isté, bude tu určité prechodné obdobie, ale to súvisí s celým systémom a dúfame, že e, tento, toto prechodné obdobie bude kratšie než to, čo žiada odvetvie. No a e, kolegovia, čo hovorili predo mňou, e, sa možno mýlia, keď hovoria o tom, že vedci eh, to nerobia správne, že nerobia svoju, eh, svoju prácu správne, pretože tu máme komitológiu a vedci môžu do nej prispievať. Čiže my by sme nemali zbytočne eh, rozduchávať obavy ľudí. A ja som s veľkým záujmom počúvala to, čo komisár hovoril, to, čo prislúbil a dúfam, že komisia bude pokračovať v tom, čo robí. A ešte jedno konštatovanie. Dúfam, že budeme môcť e, s uspokojením konštatovať aj to, že sa rozbehne dohľad nad trhom a že bude fungovať. No a momentálne sa natíska otázka, či máme dosť času na to, aby sme tú legislatívu prevedli do praxe a či to bude dostatočne implementované. Tu treba jasne dať na vedomie, že sa ľudia nemusia obávať a že e, skutočne populizmus nie je na mieste. Ďalšou rečničkou je pani Šaldemose dve minúty. Også tak til dig, herr kommissær, for din indledende redegørelse. Hvis jeg forstod dig... Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu. Ak som tomu dobre rozumela, tak e, ide o zahájenie akéhosi šetrenia, prieskumu alebo štúdie v oblasti hračiek e, v rámci tých, ktoré sú predmetom šetrenia v Nemecku. Sú tu podozrenia, že je ohrozenie zdravie našich detí a že treba konať. A konať je veľmi rýchlo. Je dôležité, aby komisia predložila čím skôr správu, či tieto podozrenia sú podložené alebo nie sú podložené. Niektorí vedci tvrdia, že tu nie sú hraničné hodnoty dodržiavané. Všetky, všetky látky, ktoré sú súčasťou týchto umelých mód a ktoré sú škodlivé, by mali byť vylúčené z výroby hračiek. A ešte je tu ďalší aspekt asi pred eh, mesiacom a pol sa bolo zahájené šetrenie v oblasti kontroly takýchto produktov. Myslíme si, že kontrola trhu spadá do vnútroštátnych kompetencií a členské štáty by mali financovať zlepšenie takejto kontroly. Týmto otázkam treba naďalej venovať pozornosť. A komisia, verím, to urobí. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšou rečničkou je pani Het. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce. Ja by som rada poďakovala pánovi komisárovi Ferhojgenovi za to, že sem prišiel medzi nás a informuje nás o, to, o tejto veľmi dôležitej záležitosti. Na našich pleciach spočíva obrovská zodpovednosť, pretože nechceme, aby naše deti boli vystavované takémuto nebezpečenstvu, ktoré by mohlo ohroziť ich zdravie. Ja by som chcela položiť niekoľko otázok ohľadom toho, čo komisia robí e, v rámci e, toho prvého čítania, alebo teda po tom prvom čítaní tejto smernici, pretože o e, smernici o hračkách sa bude nedlho hlasovať na plenárke. Vy ste si pamätáte, že v rokovaniach boli zapojené mnohé politické skupiny a že napríklad sme stanovili určité limity na úroveň hlučnosti hračiek a viem, že výbor E, výbor navrhol určité, určitú úroveň e, v decibeloch a komisia tvrdila, že to je príliš vysoko a slúbili ste, že prídete s určitým štandardom, ktorý bude stanovať maximálnu akceptovateľnú úroveň pre tak krátku, krátkodobú hlučnosť, ako aj dlhodobú hlučnosť hračiek. Takže by som sa chcela spýtať, akú, aký pokrok ste dosiahli v tejto téme, teda aby hračky nespôsobovali e, príliš, vysokú, príliš, vysokú, príliš vysoký hľúk, aby vlastne nepoškodzovali sluch detí. No a potom sa chcem e, tiež e, spýtať na veľkosť e, písma na varovných označeniach hračiek. Teda my sme hovorili o veľkosti tohto písma. Čo bude komisia v tejto oblasti robiť? Kedy môžeme očakávať nejaký štandard čo do veľkosti tohto varovného označenia? Kedy, a kedy to môžeme očakávať? Veľmi pekne ďakujeme. Teraz prejdeme na Catch the Eye. Pani Hanslik, nech sa páči. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. E, ja by som mm, chcela povedať, že skutočne teraz je ten správny čas, e, keď kupujeme hračky, e, hovoriť o hračkách, o ich bezpečnosti. V predchádzajúcom volebnom období parlamentu sme, myslím, vytvorili veľmi kvalitné riešenie, ktoré môže skvalitniť hračky, ktorými sa hrajú naše deti, ale žiaľ, budeme musieť ešte počkať, kým táto smernica vstúpi do platnosti a kým sa prejavia dôsledky. Ja by som chcela každopádne poďakovať komisii za to, že zorganizovala tú tzv. roadshow, čo je skutočne vynikajúca iniciatíva, ktorá umožní podnikom prispôsobiť sa tým zmenám, ktoré smernica priniesla. Ale dámy a páni, musím, musím povedať, že ma trocha znepokojila iná informácia. Komisia, ktorá má na starosti túto záležitosť v Spojených štátoch, e, stiahla viac než milión hračiek a ďalší milión hračiek bude stiahnutý z kanadského trhu. E, takže e, toto veľmi často, tu veľmi často boli problémy napríklad s dudlíkmi, E, s cumlikmi a e, bolo by dobre, keby sa pán komisár vyjadril k tejto otázke a e, my si chceme byť len istí, že to všetko bude bezpečné. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcela by som sa vám poďakovať za vaše veľmi jasné slova. Pre nás je veľmi dôležité to, že e, táto smernica o hračkách e, predstavuje naozaj ochranu našich detí. Veľmi dobre sme si vedomi, že by sme mali na celom svete dosiahnuť veľmi prísne normy pretože e, rodičia, starí rodičia a tak ďalej si prečítali nedávno práve tieto výsledky štúdie Inštitútu pre tento dohľad a musíme si položiť otázku, skutočne má tento inštitút pravdu alebo nemá pravdu v nadväznosti na jeho stanovisko. Samozrejme, že je potrebné toto intenzívne preskúmať, pretože ide o ochranu našich detí a preto by sme sa vám chceli poďakovať, pán komisár, za to, že ste vyhlásili, že ste pripravení naozaj e, v tejto veci niečo robiť. Ale <clears throat> Myslíme si, že budeme mať e, v priebehu budúceho roka k dispozícii aj patričné informácie e, zo strany e, tohto výboru pre vedu. Veľmi pekne ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Papa Nikolau. Jedna minúta, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Za pár posledných rokov sme zaregistrovali celý rad rôznych prípadov. E, v roku 2000 to bolo 36 detí, ktoré potrebovali okamžitý chirurgický zásah krok eh, v nadväznosti na kontakt s nebezpečnými látkami v hračkách. Minulý týždeň bola, eh, vypo, vy, eh, bola publikovaná správa v USA, kde sa hovorilo o tom, že vlastne hračky väčšinou obsahujú 10 rôznych škodlivých látok a musíme si uvedomiť, že vlastne toto označovanie CE nie je garanciou, pretože to je vlastne monitorovanie patričnej firmy, e, pokiaľ ide o túto hračku a nie je to v podstate monitorovanie e, produktu e, treťou stranou. Takže nemôžeme to považovať za niečo, na čo sa môžeme spoliehať. Ak spoliehať, ak deti budú spokojné s hračkami, ktoré im donesie dedo mraz, my by sme mali trvať na prísnejších kontrolách a prísnejšej legislatíve. Ďakujeme veľmi pekne a teraz dávam slovo pánovi komisárovi Ferhojgenovi. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, naozaj sa veľmi teším eh, tomu, že eh, skutočne hovoríme v podstate jedným hlasom čo preukázala táto diskusia. My máme dočinenia s jedným inštitútom a to je Spolkový inštitút pre um, výskum rizika. A uh, isté informácie sa dostali na verejnosť bez toho, aby bola komisia, respektíve iné inštitúcie informované o týchto poznatkoch. A práve preto je prirodzené, že ďalšie financovanie e, tohto inštitútu e, zo strany spolkového rozpočtu e, sa musí prediskutovať, pretože ak tento inštitút vykonáva takúto prácu, tak potom by mal nás oboznámiť so svojimi poznatkami. Aj ak sme si to mali možnosť teraz prečítať len v tlači, tak to vlastne považujeme za naznak toho, že asi existujú nové vedecké poznatky a práve preto vlastne v tom momente, keď dostanem do ruky takéto um, dôkazy, tak v tom prípade samozrejme toto predložíme e, výboru pre vedu a okamžite budeme konať. Ale samozrejme, že vy nemôžete odo mňa žiadať a ja nemôžem od vás žiadať to, že budem rozporovať e, nejaké vedecké metódy. A nemôžem ani nikomu prikázať, aby to robil, pretože táto otázka metodiky, pokiaľ ide o merania rôznych hraničných hodnôt, toto je otázka, o ktorej sme intenzívne tu v parlamente, v rade a na komisii diskutovali a toto stanovisko Spolkového inštitútu nezdieľa nejaký iný inštitút v Európe. Ak si myslíte, že by som mal byť viazaný tým, že by som v podstate sa riadil názorom jedného inštitútu, ale nie názormi ostatných inštitútov, tak to samozrejme takéto niečo nemôžem prijať. A myslím si, že to nemôže prijať nikto z vás. A, povedali sme, že ako náhle sa objavia nové poznatky, že to zohľadníme. Bohužiaľ, vážená pani, nespomínam si teraz na meno, prepačte. Niekto z vás povedal, um, toto nie je možné vy ste žiadali, aby to išlo rýchlejšie, ale toto nie je predsa možné, pretože sú nutné rôzne uh, skúšky na zvieratách a tak ďalej. A nemôžete jednoducho vedu nútiť k tomu, aby proste dospela k istým výsledkom v istom časovom rámci. Bohužiaľ, je mi veľmi ľúto, ale to sa nedá. A takisto vám musím povedať, že vedecký inštitút tvrdí, že do konca budúceho roka je schopný predložiť patričné informácie aj s patričnými dôkazmi. A v tom prípade, ak by sa naozaj preukázalo, že ide o nové poznatky, tak komisia bude samozrejme konať. A pán Krojcman, pokiaľ ide o tú snahu výsť, vyhnúť sa akémukoľvek zbytočnému riziku, tam samozrejme s vami súhlasím, pretože aj tento inštitút v podstate práve túto úlohu plní. Pani Röle, vy ste povedali, že som mal predstúpiť pred, eh, pred eh, zástupcov tlače. A ja som to spravil a eh, ja som presvedčený v podstate, že to, čo som tu povedal, v parlamente, že to e, nebudú e, nemecké médiá prirodzene patrične publikovať. Bohužiaľ, e, túto vec som samozrejme prediskutoval, aj patričné vysvetlenie som poskytol zástupcom tlače a môžem vám ten text dať k dispozícii. Pani Thyssen my máme najprísnejšiu legislatívu na svete a na to môžeme byť veľmi hrdí. A táto komisia skutočne si nedá nikým predpisovať nejaké kroky, pokiaľ ide o bezpečnosť hračiek, pretože tam trváme na najvyššej možnej bezpečnosti. A pani Šaldemus, pokiaľ ide o takýto dohľad to skutočne neprichádza do úvahy, pretože táto implementácia by si vyžadovala obrovské množstvo času. A ešte je tu veľmi dôležitá otázka, otázka noriem, noriem v jednotlivých oblastiach. Vy ste, vy, vy ste menovali napríklad um, oblasť hluku. A samozrejme, že na to máme Európsku uh, organizáciu pre normalizáciu. Tam jednoducho nemôžete požadovať, aby v rámci jedného týždňa, jedného mesiaca alebo niekoľkých mesiacoch dali vlastne isté veci k dispozícii, pretože toto všetko trvá nejaký čas, ale všet, na všetkých týchto normách, o ktorých ste hovorili, sa pracuje a v patričnom čase budú k dispozícii. A samozrejme, že je potrebné potom posilniť aj takýto dohľad nad trhom, pokiaľ ide o hračky. A ešte posledná vec, ktorú by som vám chcel povedať. Pokiaľ ide o detské postielky a postielky, s ktorými sa objavili isté problémy, to nie sú hračky, ale to sú v podstate veci, ktoré spadajú pod všeobecnú um, smernicu o bezpečnosti výrobkov a tam skutočne sa tieto veci e, vždy znovu a znovu zdôrazňovali. ak sa isté škodlivé výrobky objavia na trhu, a s absolútnou istotou vám môžem prehlásiť, že o tom budú informované všetky ostatné členské štáty a komisia urobí patričné kroky. Veľmi srdečne ďakujeme, pán komisár Verheugen týmto uzatvárame našu dnešnú rozprávu. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, zajtra od 9. do 13. a potom od 15. do 20. hodiny a od 21. hodiny do 24. pokiaľ ide o samotný